Drahí kolegovia, eh, poprosím vás, aby ste si sadli. Začneme s našim dnešným zasadnutím. Všetkých vítam. Vítam aj pána komisára. Ako prvý podpredseda nášho výboru mám tu čest predsedať našemu výboru. Naša eh, predsednička pani Mikvavel bola žiaľ Bohu eh, kvôli svojim pracovným povinnostiam musela sa zdržať niekde inde. Začneme teda najprv našim programom schôdze a jeho schválení. Máte niekto nejaké pripomienky k programu schôdze? Pokiaľ nie, tak tým pádom ho považujem za schválený. Teraz prejdeme k druhému bodu. Chcem vám pripomenúť, drahí kolegovia, že 6. oktobra v Štrásburgu od 8.30 do 10.00 budeme mať spoločné zasadnutie, mimoriadný meeting eh, troch výborov, DV, AFETu a DRUA e kvôli prezentácii piatich eh, kandidatúr na Sacharovú cenu roku 2016, pokiaľ ide o branenie slobodu prejavu. A eh, teraz prejdeme k tretiemu bodu našho programu schôdze revízia Európskeho konsenzusu o rozvoji Prvý a jediný bod nášho zasadnutia, ktorý je zásadný, je výmena názorov ohľadom revízie Európskeho konsenzusu o rozvoji s Európskym komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom a som šťastný, že ho tu môžem privítať. Chcem vám pripomenúť, že to bolo v roku 2005, kedy bol prvý konsenzus, Európsky konsenzus o rozvoji prijatý a vtedy aj prvýkrát bol stanovené na európskej úrovni spoločné hodnoty, ako aj princípy v rámci politiky rozvoja, ktoré e, zaviazali nielen európske inštitúcie, ktoré podpísali tento konsenzus, ale takisto aj e, ich určili ako donátorov pre pomoc e, v rámci rozvoja vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj v roku 2015, ale takisto aj vzhľadom na globálne výzvy, ako, je, ako sú klimatické zmeny a migračné toky, migračná kríza. <clears throat> Sme sa stali prvým najväčším donátorom na svete a teraz je ten najvyšší čas, aby sme revidovali tento konsenzus a prispôsobili ho na novú vzniknutú realitu. Výbor sa rozhodol spustiť verejnú diskusiu ohľadom tejto revízie. Toto bolo uzavreté ku koncu augusta. Revízia bola jeden z hlavných e, bodov aj na neformálnom zasadnutí ministrov pre rozvoj pred dvoma týždňami, kde sa aj pán Mimica zúčastnila, ako aj pani Mogherini. A teda som veľmi šťastný, že teraz môžem odovzdať slovo pánovi komisárovi Mimicovi, aby sa s nami porozprával, aby nám poskytol jeho plvé dojmy z, tohto, z tejto verejnej eh, konzultácie, ako aj výsledky tohto neformálneho zasadnutia ministrov pre rozvoj. Potom sa budeme venovať eh, prípravným otázkám, pokiaľ ide o tento Európsky koncenzus o rozvoji, ktorý by mal byť schválený ku koncu novembra. Pán komisár, týmto vám odozdávam slovo. Very good morning to everyone. Dobré ráno, pán podpredseda, vážení poslanci, vážení účastníci Naposledy, keď sme sa stretli, tak to bolo v júni a slúbil som, že sa vrátim, aby som hovoril o budúcnosti našej rozvojovej spolupráce. A som rád, že tu dnes môžem byť, aby som dodržal slovo. E, na valnom zhromaždení OSN minulý týždeň prevládol taký pocit naliehavosti <clears throat> Cieľový dát, dátum na dosiahnutie rozvojových cieľov môže byť rok 2030, ale aby sme sa tam dostali, musíme začať dosahovať výsledky už teraz. Máme rastúcu nerovnosť, konflikty, zmenu klímy, migračné toky, ktoré dosahujú nevýdaný rozmer. Máme tu problémy dnešnej rozvojovej agendy. To všetko si vyžaduje komplexné riešenia, starostlivo naplánované a rozhodujúcu akciu bez akéhokoľvek meškania. V nasledujúcich mesiacoch musíme urobiť presne to, predložiť dôveryhodnú a ambicióznu európsku odpoveď na agendu 2030 a dokázať, že sme pripravení viesť príkladom pri realizácii. Vysoká predstaviteľka čoskoro príde s konkrétnymi návrhmi na e, implementáciu globálnej stratégie. To, je, to budú e, zásady vonkajšej služby, ktoré ovplyvnia a usmernia koncenzus, ktorý máme pred sebou. A súčasne v projektovom týme komisárov, ktorému predseda, prvý podpredseda Timmermans, pracujeme na oznámení o udržateľnej európskej budúcnosti a ukazujeme na to, ako naše interné a externé politiky prispejú k implementácii cieľov rozvoja, pretože my v EÚ máme ešte stále aj domáce úlohy, pokiaľ ide o plnú implementáciu rozvojových cieľov, najmä v chudobe, nerovnosti a udržateľnosti rastu. A ako som už povedal, pokiaľ ide o dosiahnutie udržateľnosti, všetci sme rozvojové krajiny. Ako si ste uvedomujete, tak sa nachádzame v poslednej etape prípravy odporúčaní pre revidovaný európsky konsenzus o rozvoji. To bude v jadre nášho úsilia implementovať rozvojové ciele udržateľnosti v našej vonkajšej e, e, službe, opatreniach je to otvorený, inkluzívny proces a rád by som začal tým, že sa poďakujem váženým poslancom tohto výboru za spoluprácu a odhodlanie. Rozvíjanie našich myšlienok, pri rozvíjaní našich myšlienok sme sa obratili aj na verejnosť cez online spojenie. Mali sme cielené diskusie aj popri e, rozvojových dňoch v júni v Bruseli. V, v júli bolo vysoké politické fórum v e, New Yorku. To všetko boli kanále, ktoré sme využili a výsledky verejnej diskusie, čo skoro zverejníme. Dostali sme 230, približne 230 odpovedí, z toho budeme vychádzať. Mňa veľmi potešila úroveň reakcie. Bola jasná podpora pre revidovaný európsky koncenzus a v duchu agendy 2030. Taktiež bol jasný hlas, že treba posilniť naše úsilie. Musíme robiť viac, lepšie a inak. Toto posolstvo tiež vyplynulo z mojich nedávnych diskusí s vedúcimi misií a delegácií e- pri EÚ naš, čo sú naše oči a uši v partnerských krajinách. Ďalej som sa stretol s, rozvoj, s ministrami zodpovednými za rozvoj 12. septembra. A napokon nový konsenzus o rozvoji vychádza zo zdieľaného vlastníctva parlamentom, komisiou a radou a všetkých našich členských štátov a ja dúfam, že po prezentácii nášho návrhu oznámenia v novembri tak dosiahneme dohodu o no-, novom spoločnom vyhlásení na jar. Bude to dohoda medzi vami a radou. Ja viem, že bez tohto výboru ja viem, že v rámci tohto výboru pripravujete uznesenie spolu so zváženými spoluspravodajcami, ktoré má prijať vo februári parlament. Dúfam, že dnešnú diskusiu môžeme využiť na to, aby sme vzájomne posilnili prebiehajúcu prácu v obidvoch našich inštitúciách, naše oznámenie a vaša správa z vlastnej iniciatívy. Preto je dôležité, aby, sa, aby sme boli v súlade v zásadných otázkach dnes by som chcel hovoriť o oboch, o tom, čo chceme dosiahnuť, ako aj ako to chceme dosiahnuť. V prvom rade o tom, že čo. Inšpirovali sme sa z preambuly preambulou agendy 2030 a potrebu prepojiť ľudí, prosperitu, planetu a mier. Je jasné, že univerzálne hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ a medzinárodnom práve, to je demokracia, právny štát a ochrana ľudských práv, budú vedúce zásady našej vonkajšej služby v širšom svete. Náš e, zásadný záväzok odstrániť chudobu vo všetkých jej rozmerov a na nikoho nezabudnúť bude aj naďalej stať bude aj naďalej hnacou sírou všetkých našich krokov. A súhlasíme, ja dúfam, že všetci súhlasíme, že nový koncenzus musí riešiť e, eradikáciu chudoby, rešpektovanie životného prostredia, ako aj sociálnu udržateľnosť spolu a nie ako konkurujúce si priority. Ďalej musíme zabezpečiť, že prínosy našich opatrení sú rovnomernejšie rozdelené, distribuované v rámci krajín aj medzi krajinami. Musíme mať konzistentnosť v našich prioritách, či vnútorných alebo vonkajších. Potrebujeme posilnenú politiku pre rozvoj a tá musí byť koherentná. Chcem sa poďakovať výboru za líderstvo, ktoré preukázal pri politike e, pre rozvoj a na zabezpečenie koherentnosti. Všetko pozorne sledujem vrátane vášho uznesenia z júna. Musíme dať väčšiu váhu kľúčovým hnacím sílam, ako je rod, mládež, udržateľná energia, investície, migrácia a mobilita. Ak sa nám to podarí, podarí v týchto kľúčových oblastiach, prierezových oblastiach, tak to bude mať dopad na úspech nášho nového koncenzu. Zameranie na ženy a mládež by nemalo byť len z ich pohľadu príjemcov, ale aj z pohľadu hnacej sily rozvoja. A mali by sme zdôrazniť, ako mier humanitné a E, migračné nexusy sa doplňajú a doplňajú naše rozvojové úsilie a nekonkurujú mu. Ide o to, aby Agenda 2030 e, zdôrazňovala partnerstvo na všetkých úrovniach a všetkých prostriedkoch realizácie. Tiež zdieľame ten názor, že na úspech budeme potrebovať všetky nástroje, ktoré máme a musíme ich dobre využívať. Nový koncenzus by mal naznačiť presun posun k efektívnejšej mobilizácii a využívaniu všetkých zdrojov. Účinná implementácia akčného programu z Addis Abeby bude kľúčová pre e, naše úsilie. ADS už nie je len agenda e, e rozvojovej pomoci. Addis Abeba je doplňujúci balík pomoci ehm, partnerstva PPP v rozvoji spolupráca s rozvojovými partnermi a je to aj posilnenie e, spravovania a politických rámcov, aby sme sa z biliónov dostali do triliónov, aby sme mohli pokryť takýto veľký rozsah rozvojových cieľov, by nebolo možné ak by sme sa spoliehali len na celosvetovú kapacitu ODA. ODA sa musí rozvíjať a nasadzovať oveľa inteligentnejšie, rozumnejšie. Jej časť musíme využiť na to, aby sme iniciovali investície zo súkromného sektoru a domáce zdroje v rozvojových krajinách. Od nášho posledného stretnutia sme už videli dobrý pokrok v tomto smere, najmä s našim európskym externým investičným plánom, ktorý predseda Juncker spustil pred dvomi týždňami tu v tomto parlamente. Tento plán má zvýšiť zahraničné investície EÚ v rozvojových krajinách s osobitným zameraním na krehké štáty, kde je vyššie riziko a kde investori váhajú so svojimi investíciami. Aby tento plán fungoval v teréne, je jednou z mojich osobných priorít. Začneme s Afrikou a európskym susedstvom a budeme vychádzať z existujúcich, ale výrazne zlepšených nástrojov Začneme s four miliardy z rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fonda a očakávame, že zmobilizujeme až 44 miliard eur v investíciách, ale súčasne potrebujeme, aby členské štáty a finančné inštitúcie pomohli a potrebujeme aj vašu pomoc. Ak členské štáty a ďalší partneri doplnia naše príspevky EÚ, tak by sme mohli celkovo dosiahnuť až 88 miliard eur to znamená, že potrebujeme koordinovanejší prístup EÚ k rozvoju, vrátanie silnejšej spoločnej akcie a spoločného programovania. Mnoho sa zmenilo od prijatia Európskeho koncenzu z roku 2005. Nie len, že máme Lisabonskú zmluvu, ale súčasne stoja pred nami globálne problémy, ktoré si vyžadujú kolektívnu odpoveď EÚ a jej členských štátov musíme skapitalizovať naše porovnateľné konkurenčné výhody a musíme čerpať silu z našej rozmanitosti. P v partnerstve znamená aj presadzovanie diferenciovaných partnerstiev s krajinami na rôznych stupňoch rozvoja. Spolu s oznámením o revidovanom koncenze pripravíme aj náš návrh o budúcich vzťahoch so skupinou AKT, štátov AKT a po uplynutí dohody z Kotonu najmenej rozvinuté krajiny a krehké krajiny budú v centre našich rozvojových opatrení, pretože si zaslúžia najväčšiu koncentráciu zahraničnej rozvojovej pomoci a súčasne krajiny v strednom poli budú hrať zohla, kľúčovú úlohu pri implementácii rozvojových cieľov v prostredníctvom iných foriem spolupráci, rozvoj, priame zahraničné investície, podpora politiky udržateľného rozvoja a podobne. V rámci nového európskeho koncenzu by sme mali prekročiť aj hranicu merania vstupov a mali by sme sa stať kultúrou výstupov, transparentnosti, inkluzívneho dosledovania a revízie, prehodnotenia aby rozvojové výdavky boli poskytované čo najefektívnejším spôsobom a tam, kde je to potrebné, musíme prispôsobiť naše nástroje realite. EÚ musí byť šampiónom transparentnosti v spoločnom rámci pre rozvoj, rozvojové výsledky a v podpore partnerov pri e, lepšom prepojení zdrojov a výsledkov a musíme takto podporovať ich štatistickú kapacitu. Takže toto sú vedúce zásady, ktoré sú v jadre našich návrhov. Veľmi sa teším na vaše odpovede a chcem počuť, či súhlasíte alebo nie s tým, čo som predložil, či už ide o obsah a spôsob a či sme naplnili vaše očakávania. Počítam s vašimi otvorenými čestnými príspevkami, aby sme vytvorili čo najlepší základ nášho nového európskeho koncenzu o, spoluprá- o rozvoji, taký, ktorý zasúha celú šírku a náročnosť e, agendy 2030, takého, ktorý vychádza z dedičstva EÚ a ktorý bude poháňať globálne úsilie v implementácii rozvojových cieľov. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na dnešnú diskusiu. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz by som chcel otvoriť diskusiu s tým, že odovzdáme slovo našim dvom spolu spravodajcom Bogdanovi a pánovi Vizerovi. Nech sa páči. A potom budú nasledovať ďalší tieňoví spravodajcovia. Pán Venta. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Tým, že ste aktualizovali spoločnú víziu Európskej únie ohľadom rozvojovej politiky e, roku 2030, to je príležitosť pre EÚ a ich členské krajiny. Ja som osobne presvedčený, že to prichádza v pravej chvíli. Na jednej strane je tu e, nová politická, sociálna a ekonomická výzva pre e, Spojené štáty, zmena politického rámca, ktorá prichádza a spolu s určitými návrhmi. Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji je jednou z týchto vízií. E, prechádzali sme všetky dokumenty a už sme začali pracovať na novom znení, kde sa budú odzrkadľovať implikácie agendy 2030, aby sa v nej odzrkadlil aj globálny vývoj. Avšak Chcel by som e, sa spýtať zo pár vecí. E, Európsky konsenzus a rozvoj a konsenzus o humanitárnej pomoci. Aké sú tu krížové referencie medzi týmito dvomi oblastiami, aby sme mm, mali humanitárnu pomoc a aj rozvojovú pomoc sklbenú? Potom spoločné programovanie Európskej rozvojovej pomoci implementovalo sa implementovala v 55 rozvojových krajinách. Otázka je, ako podľa vás, alebo čo by sa dalo urobiť, aby sa stimulovali tieto postupy a ako by sa to malo odzrkadliť v novom konsenzu, v konsenze. Pardon. A potom je tu prepojenie medzi migráciou a rozvojom. Ako takéto prepojenie možno prakticky posilniť? zachovajúc dôraz na rozvoji, majú na zreteli migráciu, e, bezpečnosť, e, korupciu, e, ľudské práva a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. pekne, drahý, drahý kolega, pán Venta. A teraz odovzdám slovo pánovi Norbertovi Noizerovi. Ja, vielen Dank, äh, Herr Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem za to, že ste dnes do poludnia prišli do našho výboru. Jasne ste ukázali, že chcete veľmi transparentným spôsobom tento konzenzus spolu s nami, s mimovládkami a členskými štátmi vypracovať. Ak sa vrátime k začiatkom koncenzu v roku 2005, tak tam sa stanovili hodnoty a ciele a zásady spoločnej európskej rozvojovej politiky a tie sú záväzné aj pre členské štáty. Spomínam to hneď na začiatku, lebo si myslím, že naše problémy budú práve členské štáty a to, do akej miery zvládajú tento koncenzus a do akej miery ho dokážu aj spolufinancovať. Takže je dobré, že máme tieto konzultácie a myslím si, že aj v politických skupinách budeme sa snažiť spolu s mimovládnymi organizáciami dosiahnuť zapracovanie ich predstav do konsenzu. Pokiaľ ide o predchádzajúce problémy, Teraz je tu oveľa silnejšia táto otázka migrácie a otázka zmeny klímy, ako aj bezpečnosť, ktorá sa k tomu pridáva. Jedna z mojich otázok sa teda týka toho, do akej miery tento návrh predpokladá alebo počíta s nástrojom pre stabilitu a bezpečnosť, aby sa toto odzrkadlilo. Vieme, že v rozličných krajinách, kde je bezpečnostná politika veľmi krehká, musíme vyvinúť veľkú snahu a musíme sa pozrieť na to, ako tie rozvojové prostriedky sa dajú využiť, aby sme otvorili aj tieto možnosti. Myslím si, že je dobré, že aj podpredseda komisie Timmermans sa tu angažuje, pretože si myslím, že tento európsky konsenzus je témou, ktorý spája celú komisiu. Potrebujeme v Európe eh, širokú spoluprácu a je tu práve táto otázka, eh, kde sme odsúdení na úspech. Musíme našim občanom ukázať, eh, že práve v tejto otázke migrácie, bezpečnosti a klimatických zmien dokážeme spolupracovať a vyvinúť úspešne e, spoločné nástroje. Hovorili ste, že nový konsenzus je lepší a iný. Viac znamená viac prostriedkov, to nás teší. Lepší znamená, že sa tu snažíme dosahovať určité ciele, ale musí tu byť aj vyhodnotenie. Myslím si, že je dobré, že európska delegácia je tam a na mieste. To je vlastne najlepší nástroj, e, ako kontrolovať tento proces a tiež e, iný v tom, že sú tu rýchlejšie reakcie na konfliktné situácie, ktoré niekedy veľmi, ťaž, veľmi rýchlo eskalujú. Konsenzus bude viesť aj k väčšej efektívnosti a tu musíme vyslať výzvu na uh, vlády, občanské spoločnosti a menej rozvinuté krajiny. Ehm, musíme tieto krajiny oveľa viacej podporovať, eh, aby eh, sa vyriešila táto migrácia. Myslím si, že to je tiež povinnosť úzko s týmito vládami spolupracovať, ale aj jasne povedať, aké očakávania eh, sú na našej strane. Celkovo teda dúfam, že že význam rozvojovej pomoci sa v diskusiách eh, prejaví, že to povedie ku konsenzu, že sa to posilní. A ešte raz moja veľká otázka je, eh, do akej miery spoločne my, členské krajiny, parlament, komisia, môžeme vyvinúť tlak a vytvoriť presvedčenie, že tu je spoločná európska práca, spolupráca, E, že to bude rovnaký obsah ako v roku 2005, sú tu podobné body, e, že tu je agenta, na ktorej môžeme e, pracovať aj vo svetle tých cieľov na rok 2030. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Neuser. A teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom. Ak sa k tomu vyjadriť, začneme pánom kolegom Gerensom. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá diskusia ohľadom Európskeho konsenzus o rozvoja nás vedie k tej zásadnej otázke ohľadom tej bázy a takisto aj metodiky. Pokiaľ ide o tie zásadné otázky, o obsah, tak ja by som chcel, keby ráda, parlament ako aj komisia a tiež mimovládne organizácie mohli sa zhodnúť na jednej definícii, tej istej. O čo vlastne ide, keď hovoríme slovo rozvoj? Neviem, či všetci si to uvedomujeme a či máme tú istú koncepciu, ako by mal rozvoj vyzerať pre nás, ako aj pre všetkých členov Európskeho parlamentu. Poprvé je to boj proti chudobe v tom duchu partnerstva, pretože neradi máme, keď naši partneri sú stále, stále viac a viac závislí od našej pomoci. Chceli by sme, aby sa skôr emancipovali. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tie reakcie, ako náhle príde k akékoľvek katastrofe, tak napríklad utečeneckej kríze, vždy povieme, áno, je potrebné niečo urobiť, niečo urobiť viac, pokiaľ ide o rozvoj. My, my sa snažíme opakovať túto požiadavku neustále nastolovať a vo všeobecnosti, keď prichádza k takejto katastrofe, vždy o tom hovoríme, ale vo všeobecnosti ostatní na to kašlu. Je potrebné to troška zosilniť tento tlak, viacej o tom rozprávať, viacej to opakovať a naliehať, že táto potreba je naozaj veľmi dôležitá bojovať proti tým príčinám tohto problému. Pretože to, čo vytvára konflikty, to, čo spôsobuje humanitárne problémy, je práve toto. A potom humanitárna pomoc, to už je len odozva na takúto katastrofu. Čiže je potrebné naozaj prijať zodpovednosť voči tejto voči tomuto javu. Nie vy, ani váš generálny rejiteľ, ani vaše oddelenie, ani tento parlament, ale všetci. Celé medzinárodné spoločenstvo a takisto aj niektoré členské štáty Európskej únie, ktoré vždy podceňovali dôležitosť tejto politiky. Takže si myslím, že by sme sa mali najprv dohodnúť na jednej spoločnej definícii a na tom, že čo je potrebné v prvom rade urobiť, urobiť akýsi zoznam prostriedkov, ktoré môžeme použiť v rámci politiky rozvoja ktoré budú môcť poslúžiť na to, aby sme odstranili tie symptómy, tie príčiny tejto choroby, vzhľadom aj na to, že máme nedostatok eh, finančných prostriedkov, aby sme pomohli hlavne africkým krajinám, obzvlášť eh, všetkým tým krajinám, ktoré sú v tom najbližšom susedstve Európskej únie, pretože mm, ďalej by sme mali presadiť eh, vôľu, aby sme sa snažili tú bilanciu trošku prevratiť a nájsť tie prostriedky. Či sme vôbec dôveryhodní partneri, to si musíme položiť ako otázku, pretože ak budeme naďalej pokračovať tým, že budeme stále rozprávať o tom, že tieto eh, javy sa môžu stať a nikdy k ním nepríde. Takže podľa, alebo na základe teda tej metodiky je potrebné byť striktný, pokiaľ ide o definíciu. A takisto treba aj dostať našim záväzkom. Opakujeme to viac menej na každom zasadnutí nášho výboru a nadalej to budem opakovať, až kým nenájdeme riešenie na tento problém. Ako ho chceme vyriešiť? Musíme sa zhodnúť s radou, s komisiou v každom prípade, pretože myslím, že nejaký prostriedok na to nájdeme, ten konsenzus medzi nami a takisto aj s členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami, aká by mohla byť tá báza, na ktorej by sme mohli rozvíjať úspešnejšie túto politiku Dúfam, že e, na niektorých princípoch sa nakoniec e, nájdeme tie všeobecné e, reči a tak tie, tie banality po veľkých medzinárodných konferenciách môžeme dať bokom, pretože častokrát sa hovorí, že áno, musíme aplikovať Eh, jednotlivé princípy. Takže eh, všetci eh, si treba uvedomiť, že raz sme boli tiež rozvojové krajiny. Neviem, či 28 štátov členskej únie naozaj si uvedomujeme tento fakt a či komisia už vytvorila takú stratégiu, ktorá by bola takého druhu, že by mohla byť implementovaná na celom našom vnútornom druhu, aby sme prekonali všetky tieto ťažkosti. Ak budeme mať spoločný postoj, tak budeme potom môcť naliehať, aby všetky krajiny sveta prispeli e, k e, zlepšeniu e, v tejto oblasti, pretože všetci prispeli k globalizácii, takže je potrebné naozaj nájsť spoločné riešenie nie za 24 hodín, pretože ak medzi nami si e, dohodneme nejaké spoločné stanovisko, veľmi rýchlo si uvedomujeme, že táto metodika, ktorá bola doteraz používaná, už nie je prispôsobená súčasnému stavu veci. Ja e, by som vám chcel povedať teraz úprimne, že ak sa nám to nepodarí dosiahnuť, ak sa nám nepodarí dospieť k dohode na tom základnom alebo niektorých základných e, princípoch a niektorých dodatkových princípov, tak veľmi pochybujem, že budeme naozaj dôveryhodní vo očiach verejnosti, pokiaľ ide o naše snahy v rámci jej rozvoja. A to by bola škoda. Už x krát som to hovoril a opätovne to opakujem a budem to stále žiadať, nielen na pôde tohto nášho výboru, pretože všetci máme tieto isté obavy, že čo ideme vlastne urobiť s tým, aby všetky tie naše záväzky, ktoré sme prijali, boli naozaj splnené. Potrebujeme naozaj nejaký e, nástroj, či naozaj nejaký konkrétny nástroj v monitoringu alebo kontrolný e, mechanizmus nám umožní e, napredovať tak, ako to bolo v rámci z európskeho semestra, keď E, deficit členských štátov e, stále stúpal, tak boli členské štáty vyzvané, aby niečo s tým urobili. Takže takým istým spôsobom by sme sa mali dohodnúť aj na tejto politike, či politika rozvoja, otázka, je menej dôležitá ako otázky rozpočtu, alebo či je takisto dôležitá pokiaľ áno, tak potrebujeme taký mechanizmus mať v dispozícii, ktorý nám zabezpečí efektívne riešenie týchto problémov. Chcel by som teda požiadať, aby sme sa pridali v tomto duchu k vytvoreniu takéhoto mechanizmu, ktorý by bol e, schválený v rámci tejto politiky. Všetci by sa museli zaviazať používať tento mechanizmus. Malo by to rovnaké evaluačné kritéria, ktoré by platili pre všetkých rovnako. Ak sa nám to nepodarí, tak e, budeme musieť sieť, e, alebo zostaneme len skupinou optimistov, že európsky konsenzus o rozvoji naozaj pomôže. A tým pádom je v stavke aj naša dôveryhodnosť. Pozrime sa na to očami ľudí zvonku. Komisia alebo niektoré členské štáty v podstate ich to nezaujíma. Niektoré krajiny naozaj e, to majú až na bočnej kolaji Nedodržali sme zatiaľ naše sľuby e, v tej vlasti a toto už musíme ukončiť. To, čo nefunguje, zhoršené ešte e, globalizáciou, tak toto všetko by sme mali ukončiť a mali by sme urobiť taký mechanizmus e, vo všetkých politikách, ktorý by mal dopad všade. Čo sa zmenilo, to bolo znásobenie niekedy tých ohnízk rôznych eh, kríz, kde nedokážeme v podstate ani predvídať, kde čo zase vypukne a čo sa nezmenilo, sú takisto aj nerovnosti, ktoré neustále stúpajú. A čo by sa nemalo zmeniť je to, že naozaj by sme mali naštartovať také mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, ktoré by mali byť v súlade s našimi záväzkami. To by bola tá správna cesta a nie znásobovať počet eh, vytvorených nových kríz. Takže v tomto procese, ak sa do toho pustíme, mali by sme si uvedomovať, že táto politika zahrňa všetko a so štyrmi silnými partnermi môžeme urobiť oveľa viac. Toto mi ležalo na srdci a ako som už povedal, je potrebné sa dohodnúť na obsahu, na tých zásadných veciach a potom na metodike a zabezpečiť, aby čo najviac členských štátov sa na tom zúčastnilo. Ďakujem pekne, kolega Gerens. A teraz odovzdám slovo Eleni Tievkarus. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ďakujem za, váš komple- za vašu komplexnú a ambicioznú prezentáciu Európskeho konsenzu o rozvoji a za pravdepodobné prepojenia s s programami USA o, udržateľnom, o cieľoch udržateľného rozvoja v nasledujúcich dňoch. Ako sa pravodajca tejto ako autor uh, tejto správy, ktorú som napísal pred 5 rokmi o straní chudoby, som veľmi sklamaný ohľadom krokov Európskej únie a vidím, že my opakujeme tie isté chyby bez pochopenia spôsobu, ako reagujú najmenej rozvinuté krajiny. Len tri krajiny sa dostali z tohto zoznamu najmenej rozvinutých krajín. Myslím si, že to bolo kapverde, Namibia a Maldivy. Neviem, či sú tam ešte nejaké iné odtedy, ale tu sa ukazuje, že naša, naše metódy nie sú efektívne. Ehm, bola tu misia, eh, zistovacia misia v Tanzánii minulý týždeň a pán prezident povedal, že bojuje proti korupcii a kde sme zistili, že hoci celá krajina je v hlbokej chudobe, sú tam miesta, kde rozvoj prebieha, kde ľudia, že spoločnosť tam prekvitá a je tam vytvorená určitá sieť zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom, aby zostávali. Napríklad sú tam e, malé centra, školy, niekto učí deti, e, ľudí, ako napríklad pestovať čaj, kukuricu alebo akékoľvek iné plodiny je tu prepojenie medzi miestnou komunitou a inou komunitou v susednej oblasti a ďalšou a tak ďalej. A je tu teda systém, ktorý absorbuje ich produkty, ktoré pochádzajú z tejto oblasti. Ďalším šokom bolo, že hoci, že je tam absolútna chudoba, ľudia majú mobilné telefóny a navzájom komunikujú. Čo chcem povedať? Namiesto toho, aby sme mali ambíciu vytvárať sieť e, optických vlákien alebo eh, rôzne kompletné systémy, ktoré budú pokrývať celú Afriku. Radšej podporujme školy, ktoré budú produkovať praktických odborníkov, produkovať v úvodzovkách nie e, nervových chirurgov alebo kardiochirurgov, to nie je to, čo Afrika teraz potrebuje. Je lepšie, keď vytvoríme nejaké školy priamo v komunite, miesto toho, aby sme išli cez vlády, ktoré sú dokazateľné skorumpované a nedokážu zaistiť to, že fondy alebo prostriedky sa dostanú k ľuďom samotným, ktorí ich potrebujú. Musíme vytvoriť nejaké všeobecné centra demokratické inštitúcie priamo na mieste. To je zásadné podľa mňa. Okrem teda tých škôl, stredných škôl, e, lekárskych škôl a tak ďalej. Proces musí odzrkadľovať to, že sú tu nečakané katastrofy, či už prírodné alebo humanitárne krízy a neregulované toky utečencov sú výsledkom. Toto je výsledok krízy, ktorú, ktoré nemôžeme čeliť priamo na mieste e, katastrofy. Pokúsim sa Z mojej strany, e, s mojimi obmedzenými kapacitami e, zlepšiť toto znenie. Budem buď k dispozícii spravodajcovi, kedykoľvek a chcela by som vám pripomenúť, pretože sa poprvýkrát vidíme a spolu komunikujeme, že Afrika mi pripomína mýtus e, z starogréckej mytológie, z, teda z mojej vlastnej krajiny, kde Danajdy bolo, to bolo 50 cer, e, ktoré malo naplniť e, vedro s vodou, ale v tom vedre bolo viac ako tisíc dier a namiesto toho, aby začali e, nalievať vodu, začali nalievať vodu miesto toho, aby zapchali najprv tie diery. A toto mi pripomína Afrika. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne, kolegyňa. Teraz Maria Olbuš. Máte slovo. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ďakujem, pán komisár, za vaše e, vysvetlenia. Povedali ste, že pri E, odstraňovaní chudoby nesmieme zabudnúť na životné prostredie, klímu a nesmieme tiež na nikoho zabudnúť. To je veľká úloha. A ja som bola v delegácii, o ktorej sa teraz hovorilo a vidíme, že je mnoho ľudí, ktorí sa musia ešte dostať na palubu. Koncepčne by sme preto mali mať rozvojové ciele v centre. Görens to nazval skutočnou revolúciou a sú revolúciou. Ak sa nám podarí ich aj metodicky zrealizovať. A to by bolo pre rozvojovú spoluprácu aj veľmi dôležitou profilovou zmenou a zároveň aj dôležitým signálom, že rozvojová spolupráca sa nie je zajatkyňou bezpečnostnej politiky. Takže SDG ako základ, ako základ vyjednávania to považujem za veľmi dôležité a musíme odpovedať na to, čo my ako EÚ môžeme prispieť k tomu, aby sme mali spravodlivé spoločné spravovanie našich globál, našich, e, globál, našho globálneho verejného bohatstva. To znamená, že rozvojová spolupráca musí byť e, intenzívnejšia, väčšia a tento koncenzus nám dáva šancu zmeniť spoluprácu členských štátov pri rozvojovej spolupráci, alebo ako Charles povedal, použiť nové metódy, pretože keď si pozrieme súčasnú situáciu, tak si myslím, že metódy, ktoré máme, nám už ďalej nestačia. Dôležitá vec ešte by som chcel povedať, a síce politická koherentnosť, zosúladený postup pri udržateľnom rozvoji, miesto krátkodobé sebecké záujmy, s ktorými sa stále stretávame. Je to veľmi dôležitý prvok, je to dôležité pre e, globálny rozvoj. Bezpečnostná politika musím povedať, vždy mám ten pocit, že európske vlastné záujmy sú nadradené tomuto najvyššiemu cieľu rozvojovej pomoci a nesmie sa to stať samoučelom. Musím uznať, že v oblasti bezpečnosti musíme robiť tiež oveľa viac, ale dokážeme to s tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii na boj proti chudobe? Nie. Ak nebudeme bojovať proti chudobe vo širšej miere namiesto jej redukcie, tak bezpečnostný problém vôbec nezvládneme. Takže tu si myslím, si musíme naozaj dobre rozmyslieť, z ktorých prostriedkov, z ktorých hrncov použijeme peniaze. Nemôže to ísť na úkor boja chudob proti chudobe. A nemáme podľa mňa ani tu na nejaký nástroj na migračnú politiku. Potom, pokiaľ ide o realizáciu agendy 2030, tam som presvedčená, že tam potrebujeme viac. Povedali ste, že boj s chudobou, proti chudobe nemôže byť to jediné, ale Nemôžeme vždy hovoriť o krízach a o tom, že potrebujeme viac prostriedkov a že tých 0,7 náš cieľ sme ešte nedosiahli. Takže nový koncenzus musí byť stupňovitý plán, časový plán, ako sa dostaneme tam, kde sme sa všetci zaviazali. Musíme uvažovať o tom, ako budeme lepšie vyberať dane v partnerských krajinách, ako im pritom pomôžeme a potrebujeme aj ďalšie úsilie, ale tak, aby sme sa nepodkopávali navzájom. Myslíme na to pri obchodných dohodách, keď žiadame o prístupy na trh a zrušenie dovozových cieľ. A EÚ má byť tiež aj vzorom v boji proti e, daňovým oázam, rajom, transparentnosť patrí k tomu. To všetko patrí do koncenzu. Teda súkromný sektor. Súkromný sektor je vždy partnerom, keď hovoríme, že peniaze na rozvoj nestačia v týchto krajinách, potrebujeme aj súkromných investorov. Áno, investície môžu pomôcť, ale musíme zabudnúť na to, že investície predstavujú automatický benefit pre miestnych obyvateľov. Zoberme si ale prísne pravidlá, ktoré budú e, zaručovať takýto e, prínos, pretože bez neho by si myslím, by sme nedostali tam, kde chceme, to je rozvoj a blaho pre všetkých, pretože sám ste povedali, že nesmieme na nikoho zabudnúť. Tak takto to môžeme zaručiť. To znamená, musíme účinnosť zabezpečiť aj záväznými pravidlami a to platí aj pre ekologické e, rizika, ktoré treba minimalizovať. Takže tu devízou pre koncenzus je, že je to šanca, je to šanca, súvisí to aj s debatou o situácii po Kotonu, o nových vzťahoch medzi AKT a EÚ a e ak chceme urobiť odvážny krok vpred, tak si myslím, že sa môžeme aj pozitívne pozerať do budúcnosti, ale musíme ukázať odvahu, lebo inak sa nám to nepodarí dostať všetkých na palubu. A tí, ktorí ostanú za nami, budú zdrojom problémov v budúcnosti. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, Máme tu ďalších troch rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Takže budeme pokračovať eh, v tomto zozname rečníkov a následne vrátime slovo pánovi komisárovi, aby nám odpovedal kolega Líc. Morning, for... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Dobré ráno. Ďakujem za vaše prvé slova k SDG boli sme spolu v OSN pri situáciách, rôznych situáciách, aj spolu s komisárom Timmermansom, pani Mogherini, parlamentármi a podobne. Ako ste povedali, je to revolučný krok a my všetci to musíme spolu posunúť. Je to náš spoločný záväzok, ktorý musíme vysloviť a pretransformovať do činov. A preto sa mi páči, to, na čo ste poukážali v svojich zásadoch, koherentnosť, účinnosť, zameranie sa na ženy, aj vy ste v roku rozvoja sa na to zamerali, a koordinovaný postup s, s členskými štátmi. Mám dve otázky lebo na dve oblasti, ktoré ma veľmi zaujímajú. Jedna časť je práve tá, ktorú hovorí pán Gerenc, členské štáty a síce ako financujeme našu pomoc a otázka je 0,7. To je ešte stále na programe ako ročná platba, len UK, ktorá nás e, vedie v Európe, platí 0,7 na právnom základe. Takže čo urobíme? A máme už aj signály od ostatných komisárov a z rozpočtu, že my ako EÚ prispievame 0,7 a potom praktická otázka. Je, mali sme už mnoho veľkých konferencií, dobrých konferencií na túto tému, aj rozhovorov o textile a odevnom priemysle. Bol tam obrovský dobrý prístup, bol to, a to rozvíja pomoc mladí študenti, ktorí žiadali rovesníkov, či by nezaplatili ďalšie euro navyše, aby mali E, tričko, ktoré nevyrobilo dieťa. A otázka je, ako som to pochopil, že samotné členské štáty idú a konajú Nemecko, Holandsko sa tým zaujímalo počas predsedníctva, Švédsko, Dánsko, Taliansko. Chcú prísť so spoločným prístupom a chcú spolupracovať s komisiou. Tak ako som počul od členských štátov, toto bol ich pohľad. Takže aký máte postoj k tomu, ak aj oni budú konať? Mali sme aj s komisiou výbornú konferenciu e, k správe o odevnej iniciatíve bolo to pripravené s veľkým nadšením a otázka je, či správa bude zverejnená a či sa bude brať vážne. A potom ďalej situácia, e, pretože Európsky parlament sa na to pozerá z hľadiska rozvoja a obchodu, takáto ich iniciatíva. Ja viem, že takáto spolupráca pri rôznych SDG je ťažká, ale ako si to predstavujete? Ja by som bol rád, keby sme dosiahli skutočný pokrok v členských štátoch aj pre obyvateľov. Pokiaľ ide o finančné nástroje, tak je to troška technické a dôležité a vidíme to v našej politickej skupine je to otázka k finančným nástrojom na bezpečnosť. 5. júla EK prijala návrh novelizovať nástroj príspevok stabilite a mieru. Je to, vychádza to zo znamenia o budovaní kapacity a tak ďalej. Tento návrh umožňuje financovať e, výcvik vojenských síl partnerských krajín za mimoriadných okolností Mám dve otázky. Jedna, prečo komisia prijala negatívny zoznam a nie pozitívny zoznam, aby definovala tieto výnimočné okolnosti. Takto by sa totiž ľahšie vylúčilo to, že prostriedky na humanitnú a rozvojovú pomoc sa rozdelia na takéto akcie. A po druhé, návrh komisie vychádza z dvojitého právneho základu články 209.1 a 212 Dva, to je základ pre rozvojovú spoluprácu. Prečo máme 209 a 212 miesto 30 a 31, čo je spoločný základ pre spoločnú, právny základ pre spoločnú e, zahraničnú a bezpečnostnú politiku pretože ako budete teraz podporovať e, vojenských aktérov? A týmto sa vlastne dostávam k tomu, čo ste už zdôraznili, že pani Mogherini prišla s globálnou stratégiou. Ako ju zosúladíme aj s témou klímy? Klíma v tom nie je tak predvídaná, ale v rozvojovej pomoci vidím veľkú priestor, lebo nástroje sa môžu použiť aj v oblasti financovania potrebných krokov pri zmene klímy. Merci, Ďakujem, drahí kolegovia. Teraz odozdávam slovo kolegovi Gererovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár na začiatku svojho príspevku nám spomínal to, že sa nachádzame v uprostred procesu tak konzultácie ako aj dialógu, výmeny skúseností, názorov s rôznymi partnermi, či sociálnymi alebo inštitucionálnymi, pokiaľ ide o budúcnosť revízie Európskeho koncenzu a rozvoj. A takisto nám spomenul, že tu máme jasnú zmienku o tom, že je potrebné tento konsenzus zmeniť, revidovať. Takže na začiatku také pozitívne zhodnotenie, ako fungoval doteraz Európsky konsenzus o rozvoji, v tom zmysle, že nám umožnil koordinovať činnosť rôznych inštitucionálnych ako aj sociálnych partnerov a na druhej strane poznamenal, že sú tu rôzne zmeny na globálnej úrovni, na európskej úrovni, ktoré nastali a takisto aj v rámci jednotlivých sociálnych eh, partnerov, ktorí žiadajú, ako už povedal, revidovať tento európsky konsenzus. Preto Európsky parlament sa vyjadril už viackrát, že je potrebné revidovať tento konsenzus a ja vždy používam ten termín revízia, aby som zdôraznil, že nejde o nové vytvorenie, o nový mechanizmus, nový konsenzus, ale ide o to, aby ten starý európsky konsenzus, ktorý dobre, fun dobre fungoval až doteraz, e, zaviesť tie potrebné zmeny, ktoré sú potrebné vzhľadom na to, že chceme rozvoju ako aj spolupráci e, na svete poskytnúť nový impuls. Tie dôvody na revidovanie, tie spomenul už samotný komisár, spomenul e, to, že je tu veľký konsenzus medzi nami, že je to potrebné. Pán Geren spomenul samotný koncept, ako by to mal vyzerať, ako by mal vyzerať rozvoj. Všetci v určitom zmysle sme rozvojovými krajinami, pretože máme určité potreby, určité stratégie, ktoré potrebujeme rozvieť a takisto aj harmonogram. Ale niektoré veci sa zmenili. Koncept sa zmenil v tom zmysle, že predtým to bolo vnímané takým spôsobom, že boli krajiny, ktoré poskytovali pomoc na rozvoj a ďalšie krajiny, ktoré taký, takúto rozvojovú pomoc potrebovali. A teda ten tok išiel len jedným smerom, zatiaľ čo teraz svet sa zmenil. Je to oveľa zložitejšie. Ale takisto sú aj dôvody, ktoré sú striktne európskeho charakteru. Prečo? Musíme k tomuto pristúpiť, pretože sa vytvorila nová globálna stratégia, ktorú predstavila vysoká predstaviteľka v rôznych programoch, ktoré by mohli sa nazvať Migration Compact. Všetko toto je spojené s našou politikou, so zahraničnou politikou a takisto aj s dopadmi zahraničnej politiky na rozvoj. Ale podľa mňa keďže som bol spravodajcom pre humanitárnu pomoc. Ja by som chcel zdôrazniť niečo, čo už e, kolega Wenta spomenul a takisto aj kolega Gerens a to, že to prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojom v súčasnosti je úplne iné prepojenie ako pred niekoľkými pár rokmi. O to viac, že humanitárna kríza alebo humanitárne krízy. Viaceré sú čoraz dlhšie, trvajú oveľa viacej času, ten konflikt sa väčšinou predlžuje a toto všetko má vplyv na pomoc a preto treba e, prijať úplne inú metodiku. Je potrebné spolupracovať e, v rámci rozvoja preto, aby sa dostali jednotlivé štáty z humanitárnych e, kríz a preto toto riešenie alebo toto prepojenie by sa malo riešiť úplne iného pohľadu. Ja ľutujem teda, že o, tak dlho hovorím, ale chcem zdôrazniť takisto aj otázku, ako spravodajca má oveľa väčšiu zodpovednosť ako iní partneri a keďže som ním bol, chcem zdôrazniť, do akého bodu je stále viac a viac dôležité tieto aspekty v oblasti prevencie, ako je riešenia konfliktov, dôležité zdôrazňovať. Takisto aj tie fyzické alebo konkrétne reálne dopady, ktoré môžu mať katastrofálne dôsledky či na životné prostredie, život ľudí, prostredie a tak ďalej, a tak ako e, po, m, inštitucionálne posilnenie alebo posilnená ekonomická pomoc je nevyhnutná v tomto novom konsenzu Z v rámci tejto revízie európskeho konsenzu. A preto vás chcem vyzvať, aby sme veľmi intenzívne, veľmi pozorne preskúmali takisto aj tieto prvky v rámci nášho výboru a ja sa budem snažiť e, predložiť e, toto moje stanovisko za účelom posilnenia tejto revízie. Ďakujem. Ďakujem pekne, drahý kolega. A teraz odozdávam slovo pani Hautale. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli sa k nám podeliť o vaše názory. Keď som počúvala túto diskusiu, tak e, podľa mňa je e, tu jednoduché urobiť si záver. Európsky parlament bude mať veľké očakávania, aby táto situácia viedla k podpore skutočných opatrení na odstránenie chudoby a všetkých ďalších e, víziev, ako sú napríklad globálne e, mm, oteplovanie a všetko ostatné, čo sa týka agendy 2030. Riziko, a viacerí rečníci ho spomenuli, a ja s tým súhlasím, je, že sme na akejsi kryžovatke. Vidíme, že je tu určit určité e, zablokovanie toho, ako sa e, rozvojová politika, politika realizuje a to je niečo, čo ma trápi, pretože vy ste hovorili o európskom dedičstve, líderstva a my sa toho musíme chytiť, ale ako zostať lídrami, keď vidíme, že nástroje a ďalšie nástroje e, redukujú skutočné opatrenia na boj proti chudobe a v boji proti nerovnostiam aby sme mohli riešiť skutočne veľké výzvy klimatických zmien a ostatné prípady erózie spoločného, eh, spoločného blahobytu. Eh, čiže to je veľmi, to veľmi súvisí s otázkou eh, pojmu politickej koherentnosti pre rozvoj. Ale čo vidíme? Nie len, že vidíme, že sú tu viaceré politiky prospešné pre rozvoj v iných sektoroch, ale vidíme aj to, že je tu e, nové zabezpečovanie rozvojovej politiky. To nemôže byť skutočným výzva, významom politickej rozvoja. A nástroj po nástroji, každý návrh komisie prichádza a ide tým istým smerom. Čoraz menej priestoru na odstránenie chudoby a, a riešenie koreňov krízy, ktorej teraz čelíme. Vy ako komisár pre rozvoj musíte veľmi pevne trvať na tom a my vás tom podporíme a občianská spoločnosť vás taktiež podporí. Nebudeme tolerovať to, aby každý návrh išiel takýmto smerom. Kolega Lic e, položil veľmi konkrétnu otázku hľadom tohto nástroja, o ktorom sme diskutovali veľmi intenzívne nedávno, e, ktorý prispieva k stabilite a mieru. E, na čo je skutočne zameraný? Financovanie, hovoríte o tom, že miliardy sa musia zmeniť na bilióny, ale ako to dosiahnuť? A zároveň tu sú veľmi skromné záväzky zo strany členských krajín, pokiaľ ide o tie staré ciele, ktoré sa ešte nesplnili. Rada hovorí, že nebude žiadne navýšenie e, strendobého rozpočtu a jeho revízii. Ako pre Boha môžeme čeliť týmto novým výzvam klímy? Mali by sme si naozaj sadnúť spolu a pozrieť sa na to, ako zmeniť túto situáciu. Takže nový konsenzus je dôležitý, ale nie za každú cenu. A vidíme, že tá cena, tie náklady sú súčasťou širšieho procesu implementácie SDG a ja by som chcela objasniť veľmi jednoznačne, čo pán podpredseda myslí, pán predseda komisie Timmermar myslí ohľadom týchto klastrov udržateľ, udržateľná budúcnosť v boji Mm, s vonkajšími a vnútornými príčinami. E, kde je ten konsenzus v tomto procese umiestnený? Bude to nejak toho súčasťou, alebo to bude oddelené? Myslím si, že tieto procesy sú dôležité, ale e, musíme ich vnímať oddelenie. Boli tu mnohé pozitické pripomienky, čiže my e, nechceme povedať, že s ničím nesúhlasíme, práve naopak. E, súhlasíme v mnohých napríklad kľúčových stimuloch, investície, rodový aspekt, e, e, tie prierezové otázky, ktoré nie sú nejaké e, vedľajšie. Teraz je tu šanca aj pre silnejšie partnerstvo, ale vrátim sa ešte k tomu financovaniu. Každý to chápe tak, že musíme miliardy zmeniť na bilióny a toto sa dá urobiť len s účasťou súkromného sektora. Nedalo by sa zabezpečiť, aby súkromný sektor bol nejakým spôsobom zodpovedný za dopad rozvoja, ktorý má. Inak e, tie rozvojové prostriedky pôjdu iným smerom k cieľom, ktoré e, si e, neželáme, aby mali. A myslím si, že nastal čas, aby sme začali aj túto diskusiu z odpovednosti. Kolega Líc hovoril o, o, o osobitej iniciatíve, ktorá je výborná. Znamená to, že aj súkromný sektor bude určitým spôsobom zodpovedný, bude tu zodpovednosť za to, čo robí v mene rozvoja. Hovorili ste aj o inkluzívnom procese, ale pokiaľ viem, občianská spoločnosť bola sklamaná, že ešte sme si ich nevypočuli, ešte máme čas, ale prečo teda nepozvať zástupcov občianských spoločností, aby Eh, sa dostali k, slovo, k slovu, pretože tu čelíme tej nebezpečnej situácii, že občianská spoločnosť eh, v stovkách krajín eh, sa zmenšuje a my by sme mali brániť úlohu občianských spoločností v tomto procese aj v tom, čo urobíme potom, čo to bude nový európsky konsenzus pre rozvoj. Ďakujem. Ďakujem, drahí kolegovia. Našim posledným rečníkom, lepšie povedané rečníčkou bude pani Becerra. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Môžem len len súhlasiť s tým, čo ste nám dnes tu odprezentovali. Myslím, že je tu malý manevrovací priestor preto, aby sme ešte niečo doplnili, pokiaľ ide o tento, ten zoznam tých želaní, ktoré by sme chceli presadiť v rámci revízie. Ale ja by som chcela doplniť to, čo povedali moji predrečníci. Súhlasím s vami a takisto aj s kolegami s tou úvahou, že rok potom, ako sme boli v New Yorku na tejto oslave, ako sme sa strašne tešili, že máme konečne nejaký konsenzus, ktoré, ktorý podpísali všet, krajiny OSN s výhľadom na rok 2030. Už rok potom máme urgentnú situáciu a mám taký zlý pocit, že nič sa vlastne nespustilo a dokonca ani prvé výsledky sa nedostavili. Mne sa zdá, že momentálne sa nachádzame v kľúčovej eh, situácii, v kľúčovom období pre tento konsenzus, aby sme ho naozaj uviedli reálne do praxe, aby nám poslúžil. Hovorili sme o tom s komisiou a takisto aj s radou, ale ak členské štáty ak e, členovia práve e, z tohto konsenzu, ktorý ho a takisto aj podpísali, nezačnú a nepustia sa na cestu, tak sa nám nepodarí nič urobiť. Keď hlavný aktér, e, každá krajina bude mať pocit, že táto nová paradigma sa ho netýka, že nebude existovať tento model donátor ako obdar a obdarovaný, tak potom sa nám nepodarí naozaj do praxe pretaviť tento európsky konsenzus. To je to, čo sme si želali v New Yorku a chcela som povedať, že je potrebné naozaj jasne si povedať, že čo to je zmena tohto modelu myslenia v jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o Španielsko, toto je krajina, ktorá v rámci rozvoja a spolupráce už ubehla značný kus cesty, avšak keďže nemáme stabilnú eh, vládu, dokonca aj e, výbor pre rozvoj v rámci e, našich e, našho nového prerozdelenia sa zmenil. Takže neviem, ako ostatné členské štáty o, si s tým poradili. Neviem, že či tu existuje táto potrebná departamentalizácia, čiže rozdelenie na jednotlivé oddelenie. Je potrebné, aby ministerstva, treba pre hospodárstvo, pre rovnosť, pre poľnohospodárstvo, pre financie naozaj tento trvalo držateľný rozvoj zakomponovali do svojich e, potrieb, do svojich oddelení. A eš, potom ešte jedna ďalšia úvaha. Kto sú tí aktéry? Stále hovoríme o občianskej spoločnosti a zdá sa, že neustále si uvedomujeme, že občianská spoločnosť e, momentálne je, sú vlastne mimovládne organizácie, aspoň v našom ponímaní. Čiže sú to neziskové organizácie. Avšak istým spôsobom podniky sú súčasťou tejto občianskej spoločnosti, pretože mimovládna organizácia je ako keby takým podnikom a mali by sme vlastne začať používať e, e, tie pojmy správnym spôsobom, pretože všetci aktori občianskej spoločnosti by sa mali zúčastniť na rozvoji. E, podniky nie sú len taký ostrov mimo náš dosah, mali by sme opatrne k ním pristupovať. Nie, podniky, ktoré či sú malé alebo veľké, sú veľmi dôležitou súčasťou tohto konsenzu. A mali by sme tiež si uvedomiť, že tento model v rámci tohto modelu vlastne občianská spoločnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť e, podniky, e, to od tých najmenších živnostníkov až po veľké nadnárodné podniky by mali byť zakomponované do tohto trvalo udržateľného rozvoja, pretože nemôžeme vytvárať iba partnerstva s veľkými podnikmi, ktoré e, nám pomáhajú a ktorí sú súčasťou tejto spolupráce, ale mali by všetci aktéry byť súčasťou tohto trvalo udržateľného rozvoja. A ešte posledná myšlienka, ktorá sa týka uh, globálnej stratégie, ktoré spomenula už e, a takisto aj zverejnila e, e, vysoká predstaviteľka pani Mogherini. Myslím si, že zásadnou zložkou tejto stratégie je tá ochrana, ten ochranný štít, kde hovoríme o spoločnom spoločnej činnosti, o spoločnej vízii. To je to dôležité pr- práve pre túto stratégiu, aby im umožnila presadzovať eh, záujmy našich občanov. A pri presadzovaní týchto záujmov práve v tomto dokumente hovorí o tom, že Európska únia eh, sa snaží eh, zvyšovať prosperitu svojich občanov a takisto na druhej strane žiada, aby boli plnené ciele trvalo držateľného rozvoja. Všade na svete, nie, nie len mimo územia, ale takisto aj na území Európskej únie. Chceme vytvoriť ekonomický systém, ktorý by bol spravodlivý a otvorený a kde by bol trvalodržateľný prístup k spoločným spoločnému blahobytu. Toto je, myslím si, že zásadná vízia, globálna vízia, ktorá je otvorená. Týmto spôsobom budeme môcť v rámci Európskeho parlamentu takisto byť e, to, zložkou e, tohto procesu, pretože my sme naozaj aj tí, ktorí reálne pracujeme na rozvoji. Merci, Ďakujem pekne, drahá kolegyňa. A teraz budem pokračovať. Odozdám slovo pánovi komisárovi, aby zareagoval na jednotlivé príspevky. Nech sa páči. Parole, Máte slovo. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, za vaše komentáre, návrhy, otázky ohľadom budúceho nového Európskeho konsenzu o rozvoji. Pre mňa to bolo najlepšia časť verejných konzultácií alebo verejných diskusí, ktoré sme mali v tomto procese. Hovoril som o oficiálnych častiach verejných konzultácií, 200 vstupov, ale tento vstup z vašej strany dnes e, je ten najcenejší, pretože sme tu spoločne chceme dospieť k spoločnému stanovisku, aby sme skutočne posilnili konsenzus. A to povedie k tomu, že spoločne dosiahneme náš spoločný cieľ v rozvojovej politike a to je spoločné kroky nový program, nová agenda o rozvojových cieľoch a e, Európska únia, ktorá bude kľúčovým motorom, lídrom v implementácii tohto udržateľného rozvoja a tohto programu. Preto veľmi súhlasím s tým, že a naozaj máte pravdu, že udržateľný rozvoj a rozvojové ciele sú úplne novým posunom v myslení, prístupe a krokoch v razovej politike. Je to skutočná revolúcia z pohľadu analýzy krokov, ktoré sú potrebné, aby sa do, dosiahol udržateľný rozvoj. A ja si uvedomujem aj to, že nie som si istý, že každý si to uvedomuje, že toto je revolučný prístup v rozvoji. Preto je na nás a aj na vás, aby sa skutočne šírili tieto línie revolučného prístupu k cieľom udržateľného rozvoja. Tieto ciele musíme implementovať kreatívne, jasne a pragmaticky. To je potrebné. Rozvojová politika je kľúčová nielen e, kvôli peniazom, ale aj kvôli našim vstupom. Žiaľ, veľmi často sa to vníma ako distribučná politika, politika distribúcie mani, mm, peňazí po svete. A to musíme zmeniť. Keď hovoríme o skutočnom dopade rozvoja, buď v Európskej únii všeobecne, rozvoja politiky, tak ja súhlasím s tým, že je možno len veľmi málo príkladov e, toho postupného procesa, že, procesu, že najmenej e, rozvinuté krajiny sa dostanú na úroveň alebo stupeň vyššie a tak ďalej. Ale podľa mňa e, príčinou je to, že celkový koncept rozvojovej politiky bol veľmi zameraný, e, veľmi úzko zameraný. A síce tak, že že tu bol vzťah e, darca-príjemca. A nemohli sme naozaj očakávať s tým širokým, s tou širokou škálou rozvojových cieľov, že sa nám podarí splniť cieľy, ciele e, kapacitou e, alebo s príspevkami ODA. Len z pohľadu čísel, minulý rok 2015 bol rokom, kedy ODA dosiahlo najvyššiu úroveň v histórii 115 miliard dolarov. E, v globálnej mierke viac ako polovica z toho e, išla z členských krajín e, Európskej únie, to je 68 miliard eur. Ale o čo tu ide? Stačí to, aby sme prešli z k tým, trilión, k tým triliónom jedine ODA sa nám to nepodarí. Museli by sme dosiahnuť 0,7 HDP. To je cieľ. Keby všetky krajiny dosiahli takúto úroveň, tak by sa nám možno podarilo zdvoj alebo trojnásobiť e, absolútnu úroveň ODA. Dosi- dostali by sme sa na 300 či 400 miliard eur a ešte stále 10 eh, násobne, 10 násobok je potrebný preto, aby sme splnili všetky potreby rozvojového, eh, rozvojovej pomoci. Financovanie rozvoja si vyžaduje komplexný prístup. Je tu teda pomoc ODA, súkromný sektor, rozvoj spolupráci a aj domáce zdroje. Uh, Eh, ktoré sa musia využiť v rozvojových krajinách. Toto je spôsob, akým musíme pracovať spolu. Samozrejme eh, sa to musí odzrkadliť aj v eh, našom konsenze. Musíme spolupracovať so všetkými hráčmi, inštitúciami, aj členskými krajinami v rozvojovej politike. Takže snaha je presne o tejto výzve. Aby sme vyzvali Rádu, Európsky parlament, aby spolupracovali už od začiatku, od vytvorenia tohto nového konsenzu a aby sa zhodli na spoločnej definícii novej rozvojovej politiky ktoré je, teraz čelíme. Čo by sme chceli? Aby sa jasne odzrkadlilo v konsenze je práve toto prepojenie, e, vzájomné vzťahy, vzájomná závislosť rôznych aspektov našej politiky. Rozvojová politika už nemôže byť oddelená od ostatných politík, ktoré riešia potreby, e, globálne potreby e, rozvoja sveta. Preto prepojenie medzi rozvojom a humanitárnou pomocou, medzi rozvojom a migráciou, medzi rozvojom a bezpečnosťou a mierom, to je dôležitá časť nového konsenzu. Samozrejme, to nás privádza k, k celému radu otázok, e, kritík e, v určitom štádiu, ale my máme dobrý argument, dobrý dôvod riešiť e, tieto nové otázky tým najlepším možným spôsobom. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a rozvoj, tak konsenzus, ktorý zdôrazňujete a ktorý potrebujeme zdôrazniť, je práve tento nový vzťah, e, riadenie e, pretrvávajúcich kríz, ktoré si vyžadujú prepojenie humanitárneho rozvoja a ďalších politík Spoločná analýza, spoločné plánovanie, ide o nasadenie eh, prostriedkov koordinovaným spôsobom napríklad v zdravotníctve, v základnom vzdelávaní. To je rovnako súčasťou humanitárneho aspektu ako aj dlhodobého rozvoja a pomoci. Je tu teda takéto prepojenie, ktoré spája humanitárny aspekt a dlhodobé vstupy. Preto teda nielen, že máme na zreteli humanitárny aspekt, ale chceli by sme, aby humanitárny rozvoj bol veľmi jednoznačne definovaný v novom konsenze pre rozvoj. Boli tu dokonca návrhy alebo diskusie o tom, či by sme mali mať len jeden konsensus o rozvoji a humanitárnej pomoci v Európe, ale k tomu sme sa nedopracovali. E, zašli sme dosť ďaleko, pokiaľ ide o oblasti a tzv. územia, kde ešte nemáme takéto silné prepojenie medzi humanitárnym rozvojom a spoluprácou. Podobne by sme sa mohli vyjadriť migrácii a rozvojovým otázkam. Tu toto je potrebné, aby sme dosiahli rovnaký cieľ. Keď znížime chudobu, keď vyriešime jej korene, E, nelegálnej migrácie a premiesňovania, tieto idú ruka v ruke. Ak vyriešime korene alebo dôvody nelegálnej migrácie, tak si vlastne uvedomíte, ak to vyriešite, tak si uvedomíte, že vyriešime vlastne problémy chudoby, že znížime chudobu, čo e, je dôležité z pohľadu rozvoja politiky. Migrácia, je primárne spojená s rozvojovými nástrojmi a rozvojovou politikou. Preto e, ak využijeme rozvojovú pomoc na zvýšenie dlhodobých príležitostí pre ľudí v ich vlastných krajinách pôvodu, tak budeme bojovať s chudobou a zároveň znížime tlak na e, potrebu migrovať, pretože títo migranti budú mať príležitosti doma. Takže môže tu byť určitá obava zo strany tradičného uhla rozvojovej politiky alebo ODA, e, ktorá sa sústredí na rozvojovú politiku, ale keď sa pozrieme na čísla, Nebol tu odklon v, na úrovni Európskej únie, pokiaľ ODA minulý rok. ODA sa navýšila v EÚ je tu tých 68 miliard eur, to bolo navýšenie o 3,6 miliardy eur. Teda tradičná ODA, tradičné programy ODA, keď e, teda e, výjmeme e, tú otázku utečencov. Takže podarilo sa nám navýšiť obe. Náš podpo- našu podporu pre utečencov ktorí sú v členských krajinách Európskej únie, ako aj z rozvojovú pomoc v rozvojových krajinách. A toto je presne to, čo potrebujeme v budúcnosti k bezpečnosti a e, rozvoju, teda k, tejto, k tomuto prepojeniu sa všetci zhodneme, že Nevinutným predpokladom na eh, zlepšenie prostredia pre úspešnú rozvojovú politiku je stabilita, mier, mierová spoločnosť, bezpečná spoločnosť eh, v týchto krajinách. A preto sa skutočne snažíme budovať prepojenie medzi bezpečnosťou a mierom. Chceli by sme, aby sa to odzrkadlilo aj v konsenze jasným spôsobom. Máme tu dve základné obmedzenia, ktoré by sme naozaj nechceli porušiť. Poprvé, naša bezpečnosť a naše angažovanie sa v tejto súvislosti nikdy eh, nepovedie k podpore eh, vojenského charakteru, čiže zbraní alebo nejakého, nejakého boja v týchto krajinách. Tu je jasná línia v zmluvách a v dohovoroch že nebudeme podporovať nejaké vojenské akcie alebo sa priamo angažovať v nich. Druhá vec je, že naša rozvojová pomoc pre bezpečnostné účely by mala byť eh, viazaná kritériami ODA. Nedávno e, revidovaná ODA smernica ohľadom bezpečnosti a mieru e, značne objasnila rozsah pravidel ODA pre bezpečnostný sektor. To nám umožnilo zapracovať podporu pre políciu, bezpečnostný sektor a jeho reformu, e, boj proti extrémizmu, kontrolom malých zbraní alebo aj väčších e, zbraní. Táto kapacita, budovanie kapacít pre bezpečnosť je teraz pokrytá v ODA. Takže toto sú základné garancie, ktoré musíme eh, rešpektovať a zachovávať veľmi konkrétne. Eh, možno by sa dalo teraz či neskôr diskutovať o legislatívnom procese, pretože komisia navrhla časť eh, tohto legislatívneho procesu, aby sme prispieli k mieru a stabilite. Mohli by sme diskutovať o tom, či právny základ je e, ten správny, alebo či sú tu negatíva a pozitíva e, v nejakých nezvyčajných, výnimočných e, okolnostiach a tak ďalej. Ale toto je oblasť, kde by sme chceli kde by sme chceli dospieť k záverečnej definícii, ktorá bude obsahom nariadenia ohľadom tohto nástroja pre mier a stabilitu, Keby by sme chceli čo najlepšie, čo najvhodnejšie znenie, aby sa posilnilo toto budovanie kapacít pre bezpečnostný sektor, aby sa tu naozaj posilnilo to prepojenie medzi rozvojom a bezpečnosťou. Chcem tiež poukázať na potrebu toho, aby náš konsenzus prinášal nielen také nové prístupy v rozvojovej spolupráci a udržateľnom rozvoji, ale aby tu boli aj ekonomické vstupy a posilnenie rozvojových krajín. Už sme vyvinuli také tri základné iniciatívy, ktoré idú týmto smerom. Korporátna e, zodpovednosť, e, posilnenie hodnotového reťazca, produkčného reťazca v týchto krajinách, e, napríklad pokiaľ ide o ťažbu dreva, minerály, kde začíname pracovať na tej škále iniciatív a tento výbor, aj tento parlament by mal mať e, silný hodnotový reťazec a iniciatívy, pokiaľ ide o konfliktné minerály alebo ťažbu dreva. To teda potrebujeme oveľa jasnejšie v našom prístupe. Garmetová iniciatíva nám ponúka Ide o výrobu odevov a táto iniciatíva nám ponúka naozaj príležitosť mať takúto politiku v udržateľnom rozvoji. Sústredili sme sa viac na uh, ehm, takú tú dolnú časť tohto reťazca, teda z hora dole, ale my sme sa snažili, pokiaľ ide o tie odevy a ich výrobu, a, prvý podpredseda je lídrom tejto iniciatívy. Je tu jeden z takých projektov, kde sa prepájajú vnútorné a vonkajšie e, príspevky v tejto politike rozvo- e, udržiteľného rozvoja. Kľúčovým konceptom je e, kľúčovým konceptom je vystupovateľnosť, zo strany spotrebiteľa, presadzovanie existujúcich zákonov, ich rešpektovanie a tieto projekty tu je dôležitý aj medzinárodný obchodný aspekt pre úspech projektu. Všeobecne povedané, ale my chceme prispieť, aby naše partnerské krajiny boli schopné vytvoriť pridanú hodnotu vo výrobnom reťazci u nich doma. A nie vziať im tú hodnotu z produktívneho reťazca od nich. Čiže preto je toto dôležitá časť celkového konsenzu k občianským spoločnostiam a ich účasti. Ja súhlasím, že je to dôležité, aby sme zapracovali nielen verejné konzultácie či diskusie do tohto procesu, aby tam boli všetci hráči občianskej spoločnosti, mimovládne spoločnosti, ale musíme mať aj občianskú spoločnosť v rozvojovej politike v celom procese, vo vytváraní politiky, v implementácii týchto politík a tak ďalej. Preto eh, DigiDevko už oznámilo, že sa na budúci mesiac organizuje štrukturálny dialog s občianskou spoločnosťou ohľadom tohto konsenzu a ostatných rozvojových témach. Tento dialog eh, sa stane pravidelným, permanentným. Nebude to len pri príležitosti e, vytvárania tohto konsenzu. Tento dialog bude permanentný, stály, organizovaný minimálne raz za rok v celom tomto procese e, silného lídra Európskej únie, ktorá implementuje udržateľné rozvojové ciele. Jeden z prvkov, ktorý sa spomenul, bolo spoločné programovanie. Áno, spoločné programovanie je dôležitou líniou, dôležitým usmernením v konsenze. Už sme začali tieto diskusie s členskými krajinami na expertnej a technickej úrovni, ale aj politickej úrovni. E, sú tu ministri pre rozvoj konsenzus by naozaj mal pokryť obe úrovne, čiže aj Európsku komisia riadi rozvojové fondy, členské krajiny, prispievajú k rozvoju. Toto by nás malo viesť alebo doviesť k spoločnému programovaniu a implementácii spoločného programovania, ktoré by malo byť štandardom pre naše kroky. My sme pripravení upustiť od národných e, programov ukazovateľov. To bola jedna z metód alebo nástrojov pre implementáciu našich programov a prejsť k spoločnému programovaniu, kde bude maximum členských krajín v maximálnom počte partnerských krajín vrátane týchto spoločných programov. Taktiež by sme chceli mať jasné usmernenia v koncenze o tom, že sa budú podporovať projekty, ktoré zahrňajú miestne komunity, miestne samozprávy a nie len ústrednú vládu. Toto je taká dilema odjak živa v rozvojovej politike, ale podpora projektov priamo na mieste s lokálnymi komunitami a nielen cez ústredné vlády by mohla naozaj prispieť k tomu, aby sa naše projekty priblížili k skutočným potrebám ľudí. Samozrejme, že musíme robiť oboje, aj s vládou, aj s miestnymi orgánmi, ale nesmieme tak závisieť od vládnych rozhodnutí, aby sme sa dostali k ľuďom v núdzi. Takže preto to musíme doplniť aj s priamými programami, ktoré sú pre miestne komunity. A musíme zachovávať tlak na vlády, pretože inak tu nebudeme mať nikdy trvalé riešenia alebo lepšie, lepšiu správu vládu, ak by sme spoluprácu zamerali len na ústrednú centrálnu úroveň. Takže skutočne by som bol rád, keby naša debata, naša diskusia, naša spoločná práca na koncenze bola trvalá spolupráca medzi starými zainteresovanými stranami, medzi všetkými zainteresovanými stranami, komisiou, parlamentom, radou, občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami, pretože len takto dokážeme preložiť túto revolučnú koncepciu pohyb e, roz, udržateľného rozvoja do praxe a uviesť to do života. Ďakujem ešte raz e, za vašu podporu, váš záujem a ďakujem aj vopred už za spoluprácu na našej budúcej práci na konsenze, aby bol čo najsilnejším. Ďakujem. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán komisár. Neviem, či pani Hautala sa ešte raz chce vyjadriť. Áno. Len dve veci, pán predseda, navrhujem, aby sme dali slovo aj možným e, predstaviteľom občianskej spoločnosti na tomto rokovaní, už aby bola naša debata otvorená, inkluzívna. Po druhé, pán komisár, možno si uvedomujete, že komisárka Bienkovská pripravuje to, čo si myslela, že bude ozno, oznámenie o zodpovednom podnikaní. Povzbudzujem vás, aby ste zdôraznili význam tohto oznámenia aj pre udržateľnosť a transparentnosť v dodávateľských reťazov a podobne. Posledná informácia z komisie je taká, že možno toto oznámenie sa nevydá, a my si uvedomujeme, že podpredseda Timmermans veľmi opatrne používa oznámenia, ale myslím si, že je to veľká príležitosť na to, aby sme sa pozreli, aké má byť podnikateľské správanie, ale možno by sme mohli ešte dať pár minút občianskej spoločnosti. Neviem, či sú tu, ale myslím si, že by to bolo veľmi užitočné. Merci. Ďakujem pekne, pani Hautala. Šargárens by znova chcel niečo povedať. Ďakujem pekne, Moris. Chcel som eh, sa vyjadriť eh, v tom smere, ako aj Heidi Hautala. Je potrebné zorganizovať pokračovanie tohto zasadnutia. Máme tu veľmi dobrú diskusiu za sebou, peknú výmenu názorov a je potrebné, aby všetci sa z jej zúčastnili, aby to bolo troška také interaktívnejšie. Neviem, že či komisia bude naďalej organizovať taký štrukturovaný dialog, kde budú zastupcovia rôznych členských štátov? Áno. Ak by som si mohol dovoliť vám predložiť návrh, ktorý by spočíval v tom, že je potrebné sa venovať tejto otázke. Určite je to už, eh, už sa s tým ráta, ale bolo by dobré, aby naozaj sa to zrealizovalo. A potom takisto, aby sme zorganizovali stretnutie Európskeho parlamentu s národnými parlamentami. Tí, ktorí hlasujú za rozpočet, tí, ktorí predstavujú ten národný impuls, tak je potrebné, aby sa zúčastnili tejto diskusie a ja ti verím, moris, že v rámci nášho výboru urobí všetko preto, aby sme to zorganizovali. Neviem, aký alebo čo nás v, naj, v najbližšom období Čaká, Moris, ja ti verím, že tak urobíš. Ďakujem pekne, Šálo, A teraz veľmi rýchlo. Ešte pa, no, odovzdám slovo kolegovi Neuserovi. Just uh, talking about um, the NGO. Keď hovoríme o mimovládnych organizáciách, myslím si, že to nie je veľmi dobrá štruktúra dať na konci tohto stretnutia slovo, že nech niekto z MVO sa vyjadri alebo komentoval je to plánované na budúci mesiac. Tam budú zapojené mimovládne organizácie na osobitnom rokovaní, čo je veľmi dobré a budú mať prístor na to, aby prišli so svojimi nápadmi, návrhmi. A na ďalšom stretnutí koordinátorov by sme mali hovoriť o tomto stretnutí a jeho dôsledkoch. Merci, Ďakujem pekne. Kolega Neuser, a teraz by som znova možno odovzal slovo pánovi komisárovi. Ak chcete ešte niečo k tomu pridať, nech sa páči. Eh, Ako som už spomenul, tak máme štrukturovaný dialog s mimovládnymi organizáciami občianskou spoločnosťou na budúci mesiac – Myslím, že to bude 19. oktobra. Bude to podobná príležitosť, ako je dnešná, aby sme mali komplexný, podrobný rozhovor o novom koncenze. Ale ak ak tu chcete mať nejaký stručný úvod, pán predseda, k štrukturovanému, štrukturovanému dialogu, tak môžu byť toho účastné mimovládne organizácie, ale vo všeobecnosti mám veľmi jasnú predstavu o tom, že váš príspevok dnes, vaše vstupy dnes predstavujú e, e, začiatok konkrétnych vstupov do koncenzu, na ktorom pracujeme. A nemyslím si, že to je jediné stretnutie, jediný dialog. Nemalo by tomu tak byť. Predsa ešte do oznámenia sú dva mesiace, do jeho spustenia. A toto je len prvý krok v takomto štrukturovanom pokračujúcom dialogu, ktorý budeme viesť s výborom o implementácii, modalitách, skúsenostiach a problémoch, akých uvidíme na tejto ceste k implementácii e, cieľov udržateľného rozvoja. Ďakujem. Komisár. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za túto výmenu názorov, na ktoré ste sa dnes ráno zúčastnili, čo nám umožní obohatiť správu našej, našho výboru, ktorá určite napomôže k vypracovaniu a k revízii Európskeho konsenzu o rozvoji. Ďakujem. Drahí kolegovia, ešte nám tu zostávajú dva body. Bod 4, rôzne, Chcel by niekto sa vyjadriť v rámci bodu rôzne? Vyzerá to tak, že nie. A bod 5 programu schôdze sú nasledujúce schôdze. Ďalšia sa bude konať 10. oktobra 2016 od 15 do 18.30 v Bruseli. Pardon, teda ešte predtým budeme mať zasadnutie 6. oktobra v Štrasburgu spoločné s ďalšími dvoma výbormi, ktoré som spomínal ohľadom Sakarovej ceny. Potom bude 10. oktobra 2016, ktorú som spomínal. A nakoniec 11. oktobra 2016 o 9, 9. do 12.30 a od 15. do 18.30 v Bruseli. Tým ukončujem zasadnutie nášho výboru a ďakujem za vašu prítomnosť.